súlade s hlavnými politikami a prístupmi, ktoré sme tu eh, hájili od začiatku naš- tejto krízy. Ďakujem, pán predseda. Thank you very much for your Ďakujeme za váš príspevok. Dámy a páni, rozprava je ukončená a hlasovanie prebehne dnes o 12. Ďalším bodom našeho rokovania je správa Davida Martina vyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu. Na úvod by som rád dal slovo pánu spravodajcovi Martinovi. Ďakujem, pán predseda. Začnem slovami vďaky eh, hlavne sekretariátu eh, ústavného výboru, predovšetkým eh, Tomasovi za jeho pomoc pri vypracovaní tejto správy. Takisto sa chcem poďakovať pánu komisárovi Ševčovičovi i dánskému predsedníctvu za ochotu pustiť sa do tohoto procesu. E, prínos výboru AFKO a, a môj bol veľmi vítaný a preto sa teším na spoluprácu smerom, k zho- ktorá bude uspokojivá pre všetky inštitúcie. Takisto chcem poďakovať tieňovým spravodajcom z iných politických skupín za uh, veľmi dobrú atmosféru pri spolupráci. Je to ambiciozná správa, uh, Eh, súvesejúca so vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy. Keď som bol eh, pôvodne spravodajcom eh, parlamentu pre Maastrichtskú zmluvu, zastávali sme sa prístupu zvýšenia právomoci parlamentu v súvislosti s jeho teda kompetenciami vyšetrovať. Odvtedy sa mnohé veci nezmenili. Vyšetrovacie výbory sú určené na prešetrovanie prípadov zlej implementácie európskeho práva. E, tieto výbory môžu hovoriť s relevantnými pre, e, e, predstaviteľmi a zvažovať prípadné porúčenia práva, práva alebo korupcie. Táto úloha je pre parlament veľmi dôležitá pri jeho výkone jeho dozorných kompetencií v rámci postupov. V, za histórie parlamentu sme mali tri e, výbory vyšetrovacie, najprv výbor Transit, potom výbor ESBI a potom EQUI, e e, pokiaľ išlo o poisťovaciu spoločnosť Equitable Life. Vtedy sa ukázalo, aká, ukázalo ako je pra, aká, aké sú naše právomoci, právomoci. Nemohli sme totiž nahliadnúť do materiálov, nemohli sme hovoriť s relevantnými svedkami aj zainteresovanými. Takže e, Práve preto nebolo prekvapivé, že pri tomto vyšetrovacom výbore sa ukázalo, aká smutná je pravda v tejto veci, aká úloha je Európskeho parlamentu v rámci e, demokratickej kontroly v 21. storočí. E, parlament od Lisabonskej zmluvy je na rovnakej úrovni spolu s, mnohými, spolu s radou, pokiaľ ide o rozpočtovú kontrolu, ale pokiaľ ide o demokratickú kontrolu, takisto chceme nástroje Väčšina národných parlamentov má k dispozícii príslušné nástroje, kedy môžu kontrolovať e, implementáciu národného práva. A je zodpovednosť Európskeho parlamentu vyšetrovať zla, zlé zaobchádzanie s európskym právom v mene európskych občanov. Vyšetrovacie výbory sa snažia odhaliť pravdu vo vzťahu k minulosti. Ako uh, kedysi povedal e, Bob Dylan, pravda je šípom, ktorá musí pre- preletieť veľmi tenkou bránou aby sa zmestila. Je teda e, našou úlohou odhalovať pravdu, mať prístup k jednotlivcom i k dokumentom. E, Parlament zatiaľ nemôže vykonávať túto kontrolu efektívne a účinne. Túto úlohu si treba brať e, vážne a len tri výbory e, v, v, za históriu parlamentu, nuž e, určite sme neprehnali zatiaľ využívanie týchto právomocí. Takže prečo reformujeme teraz pravidla, znie otázka. Nuž poprvé preto, že treba revidovať pravidlá e, e, od e, existencie výboru EQUI. A po druhé, pretože Lisabonská zmluva povýšila právo na prešetrovanie na pravidlo zásadné podľa člán, príslušných článkov zmluvy parlament má právo iniciátora, iniciačné právo. A moja správa v tejto súvislosti eh, oslovuje komisiu a radu, aby zvažovali tento príkaz. Pán predseda, eh, hovorí rečník, eh, má, myslel som, že mám 6 minút, ak ma nabádate k ukončeniu. Môžete si dať tieto posledné dve minúty vašeho, va, vašej správy na záver rozpravy, hovorí pán predsedajúci. Rád by som to dokončil teraz, pretože sa blížim k podstate mojich, mojich úvah, hovorí rečník. V poriadku, takže pokračujem. Sú tu tri dôležité prvky e, v, u vyšetrovacích výborov, e, ktoré som navrhol ako reformu. Poprvé je schopnosť priamo oslavovať e, za, zainteresovaných jednotlivcov. Tu sme identifikovali problémy pri výbore Equit, pretože nebolo možné hovoriť s príslušnými uh, zainteresovanými. Uh, príslušné inštitúcie jednoducho vyslali len hovorcov. My sme hľada, chceli rozhodnutia počuť o rozhodnutiach, chceli sme počuť tých, ktorí tieto rozhodnutia prijali, alebo odborníkov k danej téme. Druhá otázka je prístup k dokumentom a možnosť e, výboru nahliadnúť to e, dokumentov spojených s vyšetrovaním. Po tretie, schopnosť vyšetrovacích výborov e, nadviazať vyšetrovacie kontakty s členskými krajinami a takisto otázka e, sank- formálnych sankcií za e, porušenie právu uplatkárstva a tak ďalej. My navrhujeme v tejto správe je možnosť, aby Európsky parlament mal rovnakú bázu pre sankcie, aké existujú v členských krajinách. A správa vychádza z veľmi detailných štúdií e, vzťahujúcich sa na národné vyšetrovacie výbory. Parlament samozrejme nie je súdnym, súdnou inštanciou Samozrejme, že v prípade konkrétnych postihov, prípadov úplatkárstva, tieto musia vymáhať a presadzovať členské krajiny. E, myslím si, že cieľom vyšetrovacích výborov je, ako som už povedal, odhalovať e, právo. My, e, my nepríjmame rozsudky, sankcie, nepríjmame právne kroky. To majú robiť tí, o ktorých hovoríme v našich odporúčaniach. Teším sa na spoluprácu inštitúcií a kolegov a tiež dúfam, že budú uspokojivé závery a e, verím, že tri inštitúcie sa určite dohodnú. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz e, dávam slovo rade pánu e, ministrovi pre európske záležitosti, pánu Nikolajovi. Mr. President, honorable... Vážený pán predsedajúci, pán komisár, kolegovia, kolegyne. Vyše vyšetrovacie právo je dôležitým tou súčasťou právomoci Európskeho parlamentu, ktoré má, ktorý má možnosť ustanovovať vyšetrovacie výbory a kontrolovať administratívu a kontrolovať implementáciu európskej legislatívy. Zatiaľ, čo Lisabonská zmluva zásadným spôsobom nezmenila toto zásadné práv, vyšetrovacie právo parlamentu, zaviedla zmeny v postupe, ktorý upravuje výkon e, týchto práv. Takéto ustanovenia e, musia byť e, zavedené zo strany parlamentu e, na základe jeho iniciatívy po vzájomnom koncenze s komisiou, s komisiou a radou. Predsedníctvo úplne rešpektuje tieto práva parlamentu a úzko sledovalo prácu pána Martina a tejto správe. Predsedníctvo zároveň pracovalo eh, v rámci rady na tom, aby sa začali formálne rokovania, formálny trialóg spolu s Európskym parlamentom. Počas výmeny názorov eh, na výbore pre ústavnoprávne záležitosti v januári sme diskutovali o tejto otázke a uviedli, že je dôležité mať transparentnosť a silnú kontrolu zo strany parlamentu. Podporím tento materiál s vôľou e, dosiahnuť priateľný kompromis. Kontakty, ktoré prebehli medzi spravodajcom a predsedníctvom e, ku správe pána Martina e, predstavujú skvelú príležitosť, aby sa táto otázka mohla prehlbiť a aby sme sa mohli navzájom lepšie pochopiť a pochopiť naše stanoviska. V tejto súvislosti by som rád poďakoval pánu Martinovi za jeho vôľu počúvať obavy rady a chcem poďakovať za konštruktívny dialog, e, ktorý viedol e, s predsedníctvom nie je dôvodu skrývať, e, čokoľvek skrývať. I skutočnosť, že je to veľmi citlivá otázka pre všetky inštitúcie. Avšak som presvedčený o tom, že kontakty s predsedníctvom a diskusia spolu s pánom Martinom e, poskytnú dobrú bázu pre ďalšie medziinštitucionálne kontakty. Bez toho, že by som teraz vstupoval do podrobností o návrhu správy, by som rád zdôraznil dva body, ktoré sú mimoriadne dôležité z pohľadu rady. Poprvé, rada je presvedčená o tom, že zásadná politická povaha vyšetrovacieho práva parlamentu by mala byť odzrkadlená v navrhnutých pravidlách. Je to kľúčové, preto aby sme sa vyhli akýmkoľvek zásahom do daných konaní. Znamená to tiež, že vyšetrovacie výrob, výbory musia byť správnym spôsobom vybavené. Po druhé, správne pridelenie kompetencií je tiež zakotvené v zmluvách a je dôležité, aby bolo plne rešpektované. To znamená, že vyšetrovacie výbory by mali v, rámci, v danom rámci konať vyšetrovania a, ne, a nepre, nemali by sa prekryvať právomoci s ďalšími EU eh, e inštitúciami, respektíve členskými štátmi. Vážený pán predseda, vážení členovia vážený pán komisár. Teším sa na ďalšie kontakty s pánom Martinom a ďalšie diskusie spolu s parlamentom k tejto téme. A dovolte mi, aby som vás uistil, že predsedníctvo vynaloží maximálne úsilie na to, aby sa dosiahol kompromis, ktorý bude priateľný pre všetky tri inštitúcie a umožní parlamentu vykonávať svoje vyšetrovacie právomoci dostatočným spôsobom. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán komisár Ševčovič. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán minister, vážení členovia Európskeho parlamentu. Lisabonská zmluva obsahuje mnohé novinky pre Európsky parlament a jedna z nich je nové právo, iniciatívne právo e, e, ustanoviť e, základné pravidlá pre vyšetrovacie výbory. A to samozrejme posilňuje demokraciu a preto by sme tomu mali aplaudovať. Je naša spoločná zodpovednosť e, implementovať tieto pravidlá e, konštruktívnym spôsobom e, pri vzájomnej spolupráci všetkých inštitúcií a v súlade s článkom 226 o zmluvy o fungovaní Európskej únie. Komisia neustále obhajovala potrebu silnej parlamentnej kontroly a preto takmer pred rokom sme sa už zapojili do prvých diskusí o návrhu správy pána Martina a veľmi si cením jeho duch spolupráce a spolu s predsedníctvom i s pánom ministrom. Už vtedy sme e, poukázali pánu spravodajcovi na niekoľko problematických prvkov tohto e, návrhu, ale len málo prvkov bolo zahrnutých do finálneho návrhu ústavného výboru. Počas maďarského i dánskeho predsedníctva boli tiež vyjadrené isté obavy a ja veľmi vítam otvorenosť pána spravodajcu e, zohľadniť niektoré pripomienky. Vítame, príle, vítame otvorenosť parlamentu hľadať konštruktívne riešenie, čo je jasne ukázané na základe kompromisných návrhov, ktoré pán Martin e, zakomponoval a umožňuje to zahrnúť niektoré z obáv, ktoré vyjadrila Rada a komisia. Ale zrejme nie je tajomstvom, že stále existujú niektoré kľúčové elementy, ktoré si treba prediskutovať, prvnež dôjdeme k e, záverom a prvne súhlas komisie na základe článku 226 bude môcť byť daný. E, poukážem na niektoré z nich. Sme presvedčení o tom, že rozsah daného nariadenia má byť rovnaký, ako je to v súčasnom rozhodnutí. E, článok 226 hovorí, že Európsky parlament môže ustanovovať vyšetrovacie výbory len v rámci svojich povinností a podľa článku 13 zmluvy o fungovaní EÚ. Bude konať v rámci limitov, ktoré uvádza zmluva. Komisia víta pozmeňova, e, kompromisný návrh v tejto súvislosti. Nemali by sme zabúdať na zmeny v článku 226, že tie sa týkajú len postupov a nie mandátu vyšetrovacieho výboru. A vyšetrovacie výbory sú zásadne skôr politické orgány a nie právne orgány pri vykonávaní politickej kontroly. A z tohto dôvodu som presvedčený o tom, že ďalšia diskusia bude potrebná i pri investigatívnych vyšetrovacích nástrojoch, ktoré bude uplatňovať daný výbor. A v neposlednom rade by som rád spomenul článok 17 návrhu nariadenia, ktorý sa týka vypočutie predstaviteľov EÚ a členských štátov. Kompromisný návrh e, ošetruje niektoré z našich obáv, a to je najmä sloboda vypovedať, a môžeme akceptovať comply or explain procedure. Ale stále existuje e, istá obava z našej strany, pokiaľ ide o rôzne zaobchádzanie s národnými a EÚ predstaviteľmi, ktoré navrhujete a podľa nášho názoru to nemôže byť z objektívneho hľadiska zdôvodnené. Na základe týchto skutočností komisia víta váš zámer hlasovať o správe a niektorých pozmeňovacích návrhoch a nie o legislatívnom uznesení, pretože to dáva trom inštitúciám, inštitúciám e, možnosť zapojiť sa do konštruktívnych trilaterálnych rokovaní a dohodnúť sa na texte, e, kde e, Rada a komisia budú môcť dať svoj súhlas na základe článku 226 po tom, čo parlament odhlasoval legislatívne uznesenie. Takže sa veľmi teším na spoluprácu s vami i s Radou na tom, aby sme dosiahli úspečný záver k tomuto dôležitému dokumentu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz e, začneme rozprávu. Slovo dostane pán Wieland, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené dámy a páni orgán, ktorý je e, zodpovedný za stanovovanie legislatívy, musí byť zodpovedný aj e, za e, jej presadzovanie. Nesmie ísť len o aký komunity a musí ísť aj o aplikáciu aký komunity. V Európskej únii v tomto smere máme značné nedostatky. Práca vyšetrovacieho výboru Equitable Life priniesla mnoho výsledkov, ukázala, že mnoho nástrojov ešte je potrebné zlepšiť. A preto je tento materiál um, dôležitým medzníkom. Stručne uvediem najdôležitejšie body pre našu politickú skupinu. Poprvé, um, chápeme, že komisia a rada majú uh, obavy, uh, keď uh, existuje dôvod, um, že ministri a štátni úradníci nevypovedajú, ale nesmie to byť svojvoľné. Musí to byť opodstatnené a odôvodnené nemôže e, byť e, na zvážení e, osoby, či bude vystupovať verejne alebo nie. Po tretie, každý, kto bude vypovedať, samozrejme musí vypovedať pravdu. Po štvrté, od členských štátov očakávame, že tí, ktorí nebudú vypovedať pravdu, budú sankcionovaní minimálne tak, ako by boli sankcionovaní na národnej úrovni osoby, ktoré nevypovedajú pravdu. Pre moju politickú skupinu je e, dôležité, aby e, sme e, tam mali zakomponované aj votum menšinové a považujem rozhodnutie v tomto smere, ktoré bolo prijaté za nesprávne a posledné. Moje pripomienky, tak rada ako aj komisia vyjadrili svoju radosť z ochoty parlamentu podstúpiť kompromis. Ja by som sa tešil, ak by táto preto ochota na kompromis e, nebola len jednostranná. Ďakujem pekne. Nasledujúcim rečníkom je pán Galtieri. Ďakujem pekne. Správa kolegu Martina nám dáva možnosti e, vykonávať e, tie e, vyšetrovacie právomoci, ktoré nám poskytuje zmluva. Je to veľmi dôležitá funkcia parlamentu, politická kontrolná funkcia a Lisabonská zmluva v tomto smere zaviedla e, osobitné konania. My dúfame, že obe inštitúcie, teda komisia a rada sa v rámci rokovaní budú pridržiavať e, tejto, mm, týchto ustanovení, pretože právo iniciovať má parlament, komisia komisia a rada majú e, právo e, súhlasiť alebo nie. Nachádza sa e, tu tiež odvolávka na predchádzajúce skúsenosti s výbormi takéhoto druhu. Plánujú sa aj neformálne e, stretnutia, niekoľko sa ich už uskutočnilo s dánskym predsedníctvom a niektoré členské štáty prijavili e, ďalšie požiadavky, ktoré boli zakomponované do e, rokovaní. V konečnom dôsledku ide o to, aby e, európska legislatíva bola správne transponovaná v administratívnej a v právnej oblasti aj na národnej e, úrovni. Niektoré formulácie samozrejme musia byť upresnené, avšak je dôležité, aby sa tu nezabudlo na jedno. Vyšetrovacie výbory musia mať e, prístup ku všetkým dokumentom a k jednotlivým osobám a nemá to nič dočinenia s justičnými právomocmi. To znamená len to, aby toto politické právo bolo možné v plnej moci e, e, realizovať, tak ako je to stanovené v zmluve. Pani Jatemaki, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem e, pánovi spravodajcovi Davidovi Martinovi za výbornú spoluprácu. EÚ potrebuje dobrú vládu, transparentné, demokratické riadenie a tomto zmysle e, musí parlament mať možnosť nahliadnúť do určitých dokumentov. Táto požiadavka e, tu e, bola vznesená. Momentálna situácia v tomto smere nevyzerá veľmi dobre. Komisia a rada sú proti. Ide tu ale aj o ďalší aspekt, a síce o aspekt, aké kompetencie má parlament pri kontrole vlády prostrednícom takýchto výborov. Ide tu o politickú kontrolu, máme kontrolu zo strany súdneho dvora fóra, avšak eh, tu je potrebné rozlišovať. Parlament v tomto kontexte eh, potrebuje eh, na politickú kontrolu veľké kompetencie. K tomu podľa môjho názoru však nepatrí, ako povedal pán komisár, že úradníci na národnej úrovni a na úrovni EÚ, že sa s nimi musí zaobchádzať rovnoprávne národní eh, úradníci majú v tomto smere prakticky rovnakú pozíciu ako eh, komisári a vyšetrovací výbor eh, musí mať možnosť vypočuť ich. Čo je však dôležité, je ústredná úloha pri kontrole jednotlivých inštitúcií a touto cestou a takýmto spôsobom môžeme posilniť aj dôveru našich občanov eh, v eh, naše konanie Ehm, pretože eh, je to nevyhnutné, je to naša eh, dôležitá úloha. Ak sa nám podarí eh, posilniť kompetencie, potom sa nám určite podarí tento nástroj veľmi rozumne používať. Ďakujem. Nasleduje pán Hefner. Ďakujem pekne, pán predseda, milé kolegyne, milí kolegovia. Demokracia potrebuje príslušné konania. Tieto fungujú len tak dobre, do akej miery sú dobre aj aj pravidlá, ktoré ich ustanovujú. A momentálne pravidlá sú nepostačujúce, ako vidíme napríklad na výbore, ktorý vyšetroval Equitable Life. Takže e, potrebujeme konečne fungujúce e, pravidlá a všade tam, e, kde dochádza ku škandálom, musíme mať možnosť vniesť tam svetlo a namiesto kolportáže a podozrení musíme mať možnosť prezentovať pravidlá pravdu. To je naša úloha a je to e, v záujme našich občanov. Musíme mať možnosť nahliadnúť do všetkých relevantných dokumentov, musíme mať možnosť vypočuť všetkých relevantných svetkov a to aj e, priamo e, na mieste. A nedostavenie sa na vypočutie alebo nepravdivá výpoveď musia byť sankcionované a musia mať negatívne dopady. Rád by som spomenul jednu vec, o ktorej sa tu ale dnes žiaľ hlasovať nebude. Naša skúsenosť skúsenosti ukazujú, že e, vôľa e, vyšetriť určité veci vo vyšetrovacích výboroch nie je u všetkých členov e, rovnaká. Sú tam rôzne národné úvahy, ktoré zohrávajú v tomto smere úlohu, mocenské záujmy a tak ďalej. Ale skúsenosti ukazujú, že menšina je stále viac ochotná dopracovať sa a rozhodnutá dopracovať sa k pravde a preto potrebujeme aj zabezpečiť práva menšín v takýchto vyšetrovacích výboroch. Ďakujem, pán Ashley Fox. Ďakujem, pán predseda. Kontrola tohto parlamentu je e, elementárne dôležitá. E, našou prácou je prijímať e, zákony. Možno, že sme tu až prehnane aktívni, ale musíme zabezpečiť tiež to, že daňové prostriedky sa dobre využijú na pôde členských krajín i inštitúcií. Neil Parrish, môj predchodca, teraz eh, je členom Národného parlamentu, bol rozhodujúci pri eh, vytváraní eh, parlamentného výberu SB, pokiaľ išlo o problematiku BSE. Reforma, o ktorej hovoríme, ukazuje, ako má vyzerať vyšetrovanie sú tu dobré časti, ale pokľa mňa ideme pridaleko pri prisudzovaní právomocí tomuto parlamentu napríklad napríklad prizývať si e, jednotlivcov a dávať im sankcie. E, zmluvy nám takú, na takéto právomoci nedávajú. A myslím si, že pri tejto správe trochu prekračujeme naše možnosti. Takisto pokiaľ ide o komunikáciu s úradníkmi e, národných parlamentov. Ich úlohou je čo najlepšie dávať rady svojim ministrom a pomôcť im pri dobrých rozhodnutiach ministerstiev. A toto, túto dôveru, ktorú majú medzi sebou, by sme našim návrhom mohli podkopať, e, takisto právo zodpovedať sa. Ak chceme niečo dosiahnuť, musí by sme pripisovať väčšie, e, väčšiu zodpovednosť e, európskym inštitúciám. Tu by sa parlament mal sústrediť v svojom úsilí, smerovať sa na eurokratov a ich, v Bruseli a ich podrobiť demokratickej kontrole. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je pán Šolc. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. V, ča- v čase, keď e, mizne dôvera občanov v Európsku úniu a v politiku EÚ v mnohých oblastiach a používanú právnu prax, je takáto iniciatívna správa kolegu Martina naozaj niečím, čo treba vy, e, výlučne e, uvítať. I moja skupina takto podporuje túto správu Ide o to, že článok 14 Lisabonskej zmluvy explicitne e, zakotvuje právo o úlohe politickej kontrole, kontroly, vykonávanie politickej kontroly Európskeho parlamentu a ďalšie praktické kroky. A do tej miery nesúhlasím s predrečníkom, že práve budovanie tohto práva na preskúmanie a vyšetrovanie, že by sme ho nemali podporovať. Prečo, ako potom by, som, by sme článok 26 mohli e, e, konkrétne uviezť do praxe, keď e, je naozaj potrebné dočasné výbory nasadiť, ktoré môžu Eh, odhaľovať a odstraňovať následky poruš- porušenia eh, európskeho práva. Ide o vytvorenie eh, transparentnosti, o udržanie transparentnosti tohoto vyšetrovacieho postupu, ktorý má v demokracii dôležitú úlohu. S týmto spôsobom parlamenty majú možnosť nezávisle a samostatne preverovať situáciu, pri e, vykonávaní svojej ústavnej úlohy takto e, zastupujú občanov. Myslím si, že v starejšej situácii, keď Európska únia e, je tam, kde je, je to naozaj potrebné. Na záver by som sa chcel pridať k rečníkom, ktor, kto, kto, ktoré, ktorí hovorili o potrebne, potrebnosti menšinových kvót. Ďakujem a, posled, a ďalším rečníkom je za nezaradených pán Bronze. Ďakujem. Preskúmávanie e, úradníkov by malo byť e, najdôležitejšou úlohou všetkých parlamentov, ale e, parlament by sa mal vždy venovať svojim naviazaným funkcionárom a nie iným. Európsky parlament by sa mal teda tým pádom pýtať európskych euroúradníkov, napríklad mám na mysli aj pána Barosa, ale nie je dôvodom, aby toto právo sa rozširovalo na členské krajiny to by mala byť funkcia parlamentov členských krajín. Výbor by, bol, e, e, by mal možnosť vyzývať e, úradníkov, štátnych úradníkov konkrétnych štátov, ale tí musia mať predsa minimálne právo, a to hovorí spravodajca, zadržiavať informácie, ktoré by použili v vyšetrovaniach vlastných národných výborov. O, o, o, štátni úradníci vlastne by boli vlastne v spornej dileme, či majú odhalovať alebo zadržiavať informácie. Ďakujem. Ďakujem ďalším rečníkom. Je, je pán Třaškovský za, e, dve, na dve minúty. Dámy a páni, chcem poďakovať pánu Martinovi za vynikajúcu prácu a takisto tieňovým e, vyšetrovacím výborom v, podľa Maastrichtu boli dané veľmi obmedzené právomoci a neboli v súlade s situáciou v Európskom parlamentu. Lisabonská zmluva E, dala parlamentu, Európskemu parlamentu demokratickú kontrolu. Tá demokratická kontrola e, môže sa použiť v rámci našich e, postupov, vyžadovať dokum, dokumenty, vypočuť si úradníkov členských krajín, inštitúcií, požiadať národné orgány o pomoc. A áno, takisto sankcie. A nie sankcie, pán Fox, Európskej únie, ale v súlade s národnými postupmi národných orgánov. Nie sme tu dogmaticky. Napríklad e, pri priebehu rokovaní sme sa vzdali jazyka, ktorý by e, vyzeral tak, že vyšetrovacie výbory sú čímsi ako súdnymi inštanciami. Takisto e, zamietnutie autorizácie určitých štátnych úradníkov objaviť sa pred týmito výbormi. Ale títo úradníci by mali vysvetliť aspoň dôvody vo výbore, prečo tak neurobia. Sme flexibilní, príjmeme kompromisy, ale nez, Nezriekneme sa e, e, výsadného práva tohto parlamentu. Musíme posilniť demokratickú kontrolu e, tohto procesu Európskym parlamentom. Ďakujem. Ďakujeme. Dámy a páni, poprosím vás o kľud v sále. Pán Guerrero je ďalším rečníkom. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som poďakoval pánu spravodajcovi Martinovi za správu, ktorú vykonal i danskému predsedníctvu za to, že pokročilo e, v spolupráci na tejto správe. Vieme, aké sú kompetencie e, v klasických parlamentoch. Sú to nasledovné legislatívna funkcia, rozpočtová funkcia a kontrolná funkcia. A ďalšia e, dôležitá je politická orientácia. Pokiaľ ide o kontrolnú funkciu, parlamenty môžu kontrolovať a dohliadať nad e, fungovaním vlády a administratívy, môžu vyžadovať predkladanie účtov a môžu aplikovať e, politickú zodpovednosť, pokiaľ je to potrebné na základe e, rôznych mechanizmov. Právo kontroly zahŕňa zahrňa vyšetrovacie výbory a preto práca, ktorú, ktorej sa v súčasnosti venujeme, rozširuje funkciu tohto parlamentu, ktorý už veľa práce vykonal na poli legislatívy a na poli rozpočtu, ale zatiaľ mešká, pokiaľ ide o kontrolné funkcie. A preto, e, keďže v súčasnosti prebieha rokovanie, tak chcem vyzvať radu a komisiu, aby spolu v spolupráci a s týmto parlamentom sme vybavili tento parlament príslušnými právomocami. Ďakujem. Ďakujem pekne a slovo dostane pán Dav. Vážený pán predseda, samozrejme súhlasím s tým, že že parlament uh, si ne, nechce brať na seba pra, justi, nejaké justičné právo alebo právo, ktoré má mať justícia, ale v každom prípade e, potrebujeme mať možnosť e, klásť otázky a zisťovať e, situáciu týkajúcu sa kontroverzných politických otázok. A teším sa na trialóg a, a verím, že sa v ňom budeme venovať nerovnakému zaobchádzaniu, ktoré, ktoré sa nachádza v tomto návrhu, pokiaľ ide o komisiu a národných predstaviteľov, ale v každom prípade je dôležité snažiť sa dospia, dospieť k dohode o účinných nápravných opatreniach, aby mohlo aby mohli uh, sme dospieť uh, k za, uh, príslušným záverom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, začíname Sketch DI. Pán Mikolášik, uh, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda, uh, vážený pán komisár, kolegyne a kolegovia

Ďakujem. Rozpráva pokračuje. Poprosím o pokoj. A posledný rečník v rámci Catch the Eye, pani Guinness, nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem podporiť pripomienky nášho spravodajcu a poďakovať mu za ne. Ako predsednička eh, pôsobila som ako predsednička e, vyšetrovacieho výboru, mám isté skúsenosti a musím povedať, že sme dosiahli isté výsledky aj dôležité pochopiť, že dôvod e, tohto vyšetrovania bolo, že milión občanov sa na nás obrátilo, aby sme urobili takúto prácu. Je tiež dôležité, aby parlament sa naďal, potom venoval výsledkom práce vyšetrovacieho výboru. Stále nemáme Equitable Life, e, pokiaľ ide o tú poisťovňu, a je dôležité, aby skutku dohľadol na to, kedy poškodení občania budú vyplatení. A je dôležité, aby sme ne, sa nevenovali len postupom, ktoré sú dôležité, ale tiež, aby sme potom sledovali a, a hodnotili výsledky práce, pretože občania nás nebudú hodnotiť na základe správ, ale na základe našich skutkov. Ďakujem veľmi pekne a o záverečné slovo poprosím pána komisára Ševčoviča poprosím o pokoj. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som tiež uh, chcel oceniť uh, príležitosť, že môžem zareagovať na niekoľko pripomienok, ktoré, bolo vyjadre, ktoré boli vyjadrené. Je, myslím, dôležité, aby uh, toto nariadenie bolo uh, právne čisté, právne jasné. Je dôležité, aby uh, nedošlo k spochybňovaniu daného výboru počas vyšetrovania. Preto musíme sa ubezpečiť, aby všetky ustanovenia boli odôvodnené a aby boli jasne stanovené. Myslím si, že je to v našom všet- záujme nás všetkých. Viacerí kolegovia sa venovali otázke zverejnenia dôverných informácií. Myslím si, že toto je jedna z otázok, pri ktorej musíme nájsť riešenie, ktoré budú rešpektovať všetky inštitúcie. Tiež si cením pripomienky pána Hefnera, ktorý jasne zdôraznil potrebu jasných pravidiel, pokiaľ ide o takéto citlivé oblasti, ako je vyšetrovací výbor. A chcem zdôrazniť to, čo povedal pán Duff, a, a to je rôzne zaobchádzanie medzi národnými a európskymi štátnymi úradníkmi. Som presvedčený o tom, že v kooperatívnom duchu nájdeme riešenia priateľné pre všetky tri inštitúcie. Ďakujem pekne, pán prezident. Ďakujem pekne, pán komisár. A posledný rečník v rámci dnešnej rozpravy je minister európskych záležitostí, pán Vámen. Nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, vážení poslanci, Ďakujem za e, výbornú diskusiu a za to, že sme mali dnes možnosť e, diskutovať o tejto problematike. Viem, že e, táto záležitosť má pre parlament mimoriadný význam a preto chcem ešte raz počiarknúť, že rada z danského predsedníctva v plnej miere rešpektuje toto iniciatívne právo Európskeho parlamentu. Teším sa na hlasovanie parlamentu o správe pána Martina. Dansk Maďarské predsedníctvo tento návrh e, pozorne preskúma a e, budeme sa snažiť v rámci rokovaní s inštitúciami dopracovať sa k e, ku kompromisom, ktoré budú priateľné a uspokojivé tak pre parlament, ako aj pre komisiu. Ďakujem pánovi Martinovi za dobrú spoluprácu za konštruktívny prístup v rámci rokovaní. Dánske predsedníctvo si váži jeho flexibilitu a jeho vôľu rokovať. Som presvedčený o tom, že sa nám podarí aj spoločne s pánom komisárom Ševčovičom nájsť dobré riešenie právny základ pre prácu vyšetrovacích výborov. Vyšetrovacie výbory musia mať možnosť pracovať efektívne a zároveň musíme zabezpečiť, aby vyšetrovacie výbory parlamentu pracovali v súlade s ustanoveniami zmluvy a zároveň rešpektovali úlohu jednotlivých inštitúcií. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s parlamentom, komisiou a radom. Ďakujem pekne, pán predseda. Much, Ďakujeme pekne, pán minister, dámy a páni. E, rozprava je ukončená. Dnes budeme hlasovať e, o 12.10. Ďakujem pekne.